ktoré sa tam nachádzajú. Ďakujem ešte raz všetkým. Dúfam, že pozajtra už budeme mať e, hotové nariadenie o Eurosure. Ďakujem, pán kolega Mulder. Ukončili sme túto rozpravu. Hlasovanie bude zajtra o 12. No a ďalší bod na programe rokovania to je vyhlásenie komisie k pozastaveniu dohody SWIFT o SWIFT v dôsledku informačnej činnosti NSA. Ďaku, pani Malmström, ďakujem. Pani predsedajúca, dámy a páni, chcem vás informovať o opatreniach, ktoré som sa rozhodla prijať po tom, čo sa v tlači hovorilo o prístupe NSA k výmene informácií v rámci dohody, o, e, v rámci dohody SWIFT. Vo výbore Líbe som vás už informovala o týchto záležitostiach. Diskusie v Líbe boli užitočné a potvrdili, že si musíme ešte čo to objasniť. Od prvých tvrdení, ktoré sa objavili v tlači, som prijala rýchle opatrenia. V júli som zašlala, zaslala americkým partnerom prvé listy a 11. septembra som e, zatelefonovala pánovi Cohenovi e, z ministerstva financií a povedala som, že čakám na informácie. Potom som mu zaslala aj list, kde som žiadala zahájenie konzultácií podľa článku 19 dohody TFTP. To je proces, ktorý sa uplatňuje na prípadné otázky alebo nejasnosti Dostala som odpoveď e, na list, ktorý som predložila výboru LIBE 23. septembra. USA zodpovedali určité otázky, ale nie všetky. A preto v pondelok som sa s ministrom Cohenom stretla v Bruseli. Som rada, že prišiel napriek tomu, že majú rozpočtové ťažkosti. No a objasnil mi viaceré body pán Cohen potvrdil, že od nadobudnutia účinnosti dohody TFTP americká vláda nezbierala informácie o dohode SWIFT a takisto povedal, že e, americká vláda nevyžadovala v tomto období žiadne informácie. Chcela som, aby to potvrdil aj písomne. Takisto sme hovorili o kanáloch, informačných kanáloch, ktorými vládna, americká vláda získava in, informácie o financiách tohto eh, druhu a chcela som aj ďalšie informácie v písomnej podobe, aby som si bola eh, jasn, eh, istá, že tieto informácie nie sú v konflikte s TFTP. Bola som v kontakte s americkou vládou a nezískala som žiadne dôkazy o tom, že by bola porušená dohoda TFTP ale potrebujeme ešte ďalšie objasňujúce informácie. A preto konzultácie z USA budú pokračovať. Bude to pre mňa jedna z najhlavnejších vecí v mojej práci. A budeme žiadať čo najpodrobnejšie informácie a budeme vás samozrejme aj informovať naďalej o tom, ako dopadnú tieto konzultácie. Ďakujem pekne teraz rečníci v mene politických skupín. Pán Diaz de Mera za EPP. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Minulý mesiac v pléne, keď sme hovorili o vnútornej bezpečnosti, tak sa hovorilo, že v rámci účinného boja proti terorizmu sa treba zamerať na prevenciu. Aj dnes by som chcel zdôrazniť túto myšlienku komunikačné prostriedky jasne ukázali, že občania sú dosť znepokojení, preto e, uskutočneme vyšetrovanie, snažíme sa dokázať e, tie špionážne činnosti e, zo strany NSA. Zatiaľ nemáme nevyvrateľné dôkazy príslušné orgány, aj pani Malmström, aj riaditeľ Europolu povedali, že tie fakty zatiaľ nie sú potvrdené. Sú tu teda dosť veľké pochybnosti a preto si myslím, že by bolo unáhlené pozastaviť dohodu. TFTP to je užitočný nástroj na odhalenie mm, počinov teroristických skupín. Ukázalo sa to aj e, v Norsku e, v kontexte prípadu Breivik Ide o odhalovanie kanálov, ktoré slúžia na financovanie terorizmu. Ja chcem ešte pripomenúť, že e, obsah dohody hovorí aj o tom, ako treba konať, keď jedna zo strán nerešpektuje dohodu. Takže sa nepočíta s tým, že by sa mohlo jednostranne rozhodnúť o pozastavení dohodu. Ide o to e, využívať e, konvenčné právne nástroje a hlavne treba e, presadzovať túto dohodu. E, sú však porušované naše práva, e, náš súkromný život a naše obavy sú legitimné a preto pokračujeme v odhalovaní pravdy, preto budeme pokračovať vo vyšetrovaní, ale nechceme sa unáhliť. Riziko sa nevyrieši tým, že vytvoríte iné rizika, treba nevyvratiteľné dôkazy. Ďakujem pekne. Je tu modrá karta. Otázka na vás, pán Diaz de Mera od pána Stojanova. Príjmate ju? Pán Stojanov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa opýtať pána Diaz de Meru nasledovne. Ako viete, pane, že táto dohoda nie je porušovaná. Pani komisárka vám to povedala. Čo myslíte, že je môže odpovedať jej americký partner? Je jasné, že tá dohoda bola porušená, ale nikto to neprizná. Odpoveď. Ďakujem pekne, pán kolega Stojanov, za otázku. Ak by ste boli dostatočne pozorne počúvali, čo som povedal, tak by ste určite túto otázku nemohli položiť. Ja eh, som nikdy nepovedal to, čo mi pripisujete. Ja som povedal, že sú tu e, naozaj vážne pochybnosti a preto tento parlament prešetruje túto záležitosť. A e, ja som povedal, že vychádzajúc z prezumpcie nemôžeme pozastaviť dohodu. Dohodu môžeme pozastaviť, ak budú nevyvratiteľné e, dôkazy, nie iba pochybnosti. Ďakujem pekne, pani Sipel. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani Malmström. Ešte raz chcem pripomenúť, že aj pred nedávnymi odhaleniami boli už problémy s uplatňovaním tejto dohody. A ja ešte chcem ešte raz pripomenúť, že dlho pred súčasnou dohodou USA využívali SWIFT údaje. Tento fakt sa zverejnil iba vďaka médiám. Teraz sú tu vážne obvinenia v médiách, médiách ale táto dohoda tým v mojich očiach je výrazne spochybnená. Vy ste hovorili o liste pre Davida Coena a tá odpoveď je minimálne pozoruhodná. Stojí tam, že tento program e, je dobrá e, cesta, ako sa dostať k SWIFT údajom, pretože inak sa k ním nedostanete. O akých iných e, cestách sa tu hovorí? Od tejto dohody sa už žiadne SWIFT údaje v Európe neposkytujú. Potom je tu aj ďalšia vec, ktorá naznačuje, že táto dohoda by nemala byť ďalej v platnosti. Kolega Diaz de Mera povedal, že by sme nemali konať unáhlenie. Kritika dohody a správy v médiách e, nie sú zo včera. Ešte chcem nadviazať na to, o čom hovorila komisia, síce využívanie údajov na európskom území. V roku 2011 mal k tomu byť, mal, vyp- mal byť vypracovaný návrh, doteraz ho nemáme. Neviem, či je to teda unáhlené, keď chceme zmraziť túto dohodu v súčasnom kontexte. Keby sme mali dôkazy, tak by sme tú dohodu nemali pozastaviť, ale jednoducho vypovedať. Ja si myslím, že je dobre teraz zase pozastaviť túto dohodu, aby sme mali príležitosť riadne to prešetriť a vyvinúť tlak na USA, tak aby e, bolo dokázané, či dohoda bola porušená alebo nie. Ale medzičasom nemôžeme pripustiť, aby naše meno a náš podpis e, slúžili na zneužívanie údajov o európskych občanov. Ďakujem pekne teraz pani Sofie Intveld. Ďakujem pekne pani predsednička, kolegyňa z EPP povedala, že potrebujeme fakty neunáhlenie formulovať závery. Súhlasím o to e, zvláštnejšie, že žiadne vyšetrovanie zatiaľ e, neprebehlo. Žiadna jedna členská e, krajina sa neobrátila na e, agentúru pre e, kybernetickú kriminalitu Europolu ani Holandsko, kde sa nachádza hlavný server SWIFTu. Holandská vláda povedala, že necháme to na pracovnú skupinu zloženú z expertov. Sú to úradníci, ktorí zasadajú zatvorenými dverami a im Američania hovoria, všetko je v poriadku, e, nabúrali sme sa do vášho systému, ale e, vážení e, kolegovia z EPP, je tu dosť e, dôvodov, prečo by sme nemali veriť e, tomu, čo hovorí pán Cohen. Treba vyšetrovať, e, treba. E, prísť priamo do priestorov Swiftu a vyšetrovať, prečo členské štáty nežiadali Europol o vyšetrovanie, prečo na tom netrváme, prečo na tom netrvá komisia na tom, aby holandská vláda naozaj e, vyšetrovala e, dianie priamo na mieste. My už nemáme dôvod veriť e, Američanom a iba pre ich modré oči. Nejde iba o správy v médiách, ide o dokumenty, ktoré pán Snowden e, získal a Američania to nikdy nepopreli. Oni povedali, že e, sme nemali nepovolený prístup k serveru SWIFTu a to už same o sebe je porušením dohody. Ja súhlasím s kolegyňou Sipel, ak sa e, nerozhodneme pozastaviť zmluvu dohodu práve teraz, tak by sme e, to mali spraviť aspoň dočasne a uskutočniť vyšetrovania Ešte jedna vec, aj keď e, stolička predsedníctva rady je prázdna ako obvykle, toto naozaj je prvá e, závažná alebo prvá významná dohoda v rámci Lisabonskej zmluvy ale keď sme podpísali akýsi biankoček, tak my ako parlament sme mimo hry, ale e, Rada komisia nás bude žiadať o súhlas v prípade ďalších medzinárodných dohôd. Toto je akýsi test. Tu žiadame pozastávanie dohody a Rada a komisia nereagujú tak to znamená, že tento parlament nie je braný vážne a nemal by podpísať budúce dohody. Ide o demokraciu v Európe. ďakujem pekne teraz kolega Albrecht, ďakujem pekne. Pani komisárka, ja musím povedať, že som trochu šokovaný, že vy ste taká spokojná s týmito odpovediami americkej vlády. Ja len zopakujem to, čo povedala Birgit Zippel, pán Cohen napísal, že americká vláda využíva TFTP, aby získala dáta SWIFT, ktoré nedostávame, nezískame z iných zdrojov. No je jasné, že sa snažia vyhnúť tomu, čo chcú urobiť. Už no, oni hovoria o možnosti, ktoré majú vo vlastných zákonoch prístupu k týmto údajom a myslím, že by bolo rozumné odstúpiť od zmluvy a vyšetriť to skutočne. No a zaráža ma, že žiadny orgán EÚ ani vláda nevyšetruje toto, túto jasnú informáciu o možnom počítačovom útoku na spoločnosti SWIFT a európske osobné údaje. Takže musíme skutočne do, do, našej, do našej práce využiť príležitosť odstúpiť od tejto zmluvy a opätovne hovoriť o otázkach spolupráce na, musíme zaistiť aj európsko spoločnosti, spoločnosti ako SWIFT, a americké spoločnosti musia dodržiavať všetky ustanovenia, nariadenia a smernice a treba zabezpečiť aj lepšie dohľadanie na dodržiavanie pravidel. Ďakujem pekne. Kolega Kirchhoff. Naša predsednička, komisárka, som rád, že môžeme o tejto otázke hovoriť, pretože rád by som sa chcel spýtať komisárky aj parlamentu, či si skutočne myslia, že hrozba vstúpiť od dôležitého legislatívneho aktu je v prospech Európanov. Nuž eh, Snowden je najväčšie ohrozenie bezpečnosti. Nuž eh, MFF hovorí o tom, že tieto informácie sú dar teroristom a teraz hovoríme o ďalšom dare pre všetkých, ktorí predstavujú veľké, veľkú hrozbu európskej bezpečnosti. Je to skutočne smiešné No ešte poslanci parlamentu tak často tvrdia, že hovoria mene všetkých poslancov a občanov, ale ja chcem hovoriť za tých, ktorí chcú žiť v Európe, ktorá je bezpečná pre všetkých nuž a treba všetkými spôsobmi vyšetriť porušenie ochrany osobných údajov všetkých občanov a posilniť ochranu údajov. Ale musíme zhromažovať jasné fakty, ak Parlament chce mať právomoci, ktoré tu, ktorý tvrdí, že má na právo, musí riadne plniť svoju úlohu. Nikto netvrdí, že nechránime práva občanov, ale ja tak nebudem robiť riskovaním ich životov aj bezpečnosti a nepodporím žiadne aktivity, ktoré podporujú takýto názor o takéto dôležité veci. A tým spochybňujú a narúšajú naše medzinárodné vzťahy a svetovú bezpečnosť, alebo odstúpime od všetkých od všetkých dohôd, keď, nejaký, e, keď noviny alebo nejaký odpadlík zverejní nejaké obvinenia. Ďakujem pekne. Kolega Kirko, kolegyňa Intelte, má pre vás otázku, akceptujete to? Yeah, I'm, I'm asking you whether you will Áno, dobre. Kolega, som veľmi rád, že ste povedali, že vy chcete získať e, fakty. Súhlasíte, aby bolo zvolené, aby bolo spustené e, vyšetrovanie Europolu a vaša strana vo Veľkej Británii v mene vlády môže požiadať o takéto vyšetrenie, ak nevy, ak nedôverujete nám, Európskom parlamentu, mali by ste dôverovať Europolu. E, po druhé, vy hovoríte, že toto je hrozba pre bezpečnosť v Európe, ale Pán Kohen v svojom liste hovorí, že tie údaje sa využívajú na veci, ktoré nesúvisia s terorizmom. Už súhlasíte s týmto? Well, um, I always get a blue card from you, so... Nuž, Sophie, mi vždy kladete modré karty a otázky s tým spojené. Nuž, musím povedať, že eh, príslušný výbor a príslušný orgán musí vždy vyšetriť obvinenia, avšak ja mám problém e, z toho predpovedatého prístupu, keď sa objaví nejaké obvinenie e, a, a proste sa odsúdi, že nejaká strana alebo krajina alebo vláda musí byť odsúdená ešte predtým, než sa objavia akékoľvek dôkazy. Zdá sa, že sú to prípady v tomto parlamente a musím povedať, že čo sa mňa týka, to je nehodné tohto parlamentu a nepriateľné. Ďakujem pekne. Teraz pán Ernst. Pani Ernst. Ďakujem, dámy a páni. Dnes sa zase bavíme o tých bežných hádankách o Swifte. Vždy, keď hovoríme o tejto téme, zistujeme, že nezískame reálne fakty. Vždy dostaneme len akúsi čiernu skrinku a všetko sa pred nami zatajuje Dokonca aj experti na ochranu údajov z USA radia Európskej únii, aby pozastavila okamžite SWIFT a preskúmala najskôr, čo je vo veci. A vy, pani Malmstrom, nestvrdíte, že nedochádza k žiadnym porušeniam? Aký je váš e, dôkaz? Vy to dokazujete listom, listom, ktorý ste dostali od niekoho? Toto je základ vašich vyšetrovaní. Aké máte v rukách fakty, ktoré ste vyvodili z tohto vyšetrovania? V žiadnom inom prípade by ste predsa takto nikdy nepostupovali. Ten list, ktorý ste dostali, keď si ho čítam, tak vidím, že tam nie je ani najmäšia snaha o nápravu problému alebo aspoň o priznanie problému. V dohode SWIFT existuje článok 21.1, podľa ktorého je možné kedykoľvek vypovedanie za určitých predpokladov a podmienok. Ja nerozumiem, prečo ste taká ústupčivá voči iným štátom, by ste taká ústupčivá nebola. Ja by som bola najradšej, keby sa táto zmluva vypovedala a keď už nie, tak aspoň by sa mala pozastaviť, pretože my, sa tu, my tu zo seba robíme hlupákov a takisto aj s občanov EÚ robíme hlupakov. Ďakujem pani Ernst a teraz pani Morvaj. Ďakujem pani predsednička. Ja som takisto právnička a som presvedčená o tom, že e, nesúlad s právom musí mať aj právne účinky. Zdá sa, že tu v Európe dochádza k takýmto protiprávnym postupom. Protiprávne sa tu postupuje proti štátom, ale aj proti európskym firmám. A táto protiprávnosť sa vôbec netrestá, nemá to vôbec žiadne dôsledky. Ja teraz odkazujem na správu Ekelu. ktorá bola schválená ešte pred eh, 11. septembrom 2001 a tam sa hovorilo o tom, že USA masovo odpočúvali a pozorovali európskych občanov. Mala táto správa nejaké právne následky? Myslím, že nie. Neviem o tom. Náš parlament sa už 10 rokov zaoberá podmienkami v Guantaname, ktoré sú neľudské a taktiež hovoríme o podozreniach e, z týrania, ktoré sa dialo aj e, za e, zatvárania očí súčasných týchto európskych vlád. Potom, ako to je s Edwardom Snowdenom. Ten odtajňoval e, dôležité informácie, teraz sa s ním zaobchádza nekorektne a to takisto nemá žiadne následky. Čo chce Európska únia urobiť preto, aby sa tieto nespravodlivosti napravili? Aby protiprávnosť mala nejaké následky. Ďakujem teraz e, pán Fos. Ďakujem pani predsedajúca. Dodatočne vám blahoželám k narodeninám. Teraz k téme Hodnota dohody SWIFT spočíva aj v tom, že sa ňou bojuje proti terorizmu, ale je to aj aspekt ochrany údajov. A ja teraz nerozumiem, prečo máme pozastavovať e, túto dohodu, kým ešte nie je dokázané, že došlo k informačnej spravodajskej činnosti zo strany NSA. Financovanie terorizmu je potrebné pozorovať, na tom sa dohodli vlády a na tom sa nič nemení zatiaľ. Vždy sme vychádzali z toho, že dohoda SWIFT sa zruší až vtedy, keď budeme my schopní robiť nejakú podobnú činnosť, ale to zatiaľ nie sme. A preto si myslím, že pozastavenie alebo nejaké iné ukončenie tejto dohody by bolo nezodpovedné. Ďalšia vec. Prečo žiadame zrušenie tejto dohody predtým, než sa dokončia vyšetrovania vo výbore, predtým, než vlastne zistíme, o čo ide? Aj to spochybňuje naše kroky, pretože my nie sme schopní ani len počkať na výsledky vyšetrovania. Zatiaľ nemáme žiadne dôkazy. Pokiaľ nám komisárka nepovie, že porušujeme dohodu, tak by sme to nemali robiť. Spoločnosť SWIFT nám dokázala, aké vysoké sú jej nároky a jej podmienky ochrany údajov a sieťovej bezpečnosti. My teda máme zatiaľ informácie iba z médií a tam sa odkázalo iba na príručku, ktorú má NSA, aby mohla pozorovať SWIFT. Máme tu dva odlišné postupy. Na jednej strane legálny, teda dohodu, a na druhej strane nelegálny. Ja nechápem, Prečo chceme odstraniť tú legálnu cestu komunikácie s USA? No a myslím si tiež, že tú zmluvu môžeme pozastaviť iba ak e, sa dohoda nedodržiava, alebo ak USA niečo skutočne urobili, alebo ak budeme mať vlastný systém TFTP. Ďakujem. E, vy ste prečerpali svoj čas o minútu pán Vos a teraz má ešte otázku pani kolegyňa Intveld. Sofi? Ďakujem. Pán Vos, každý tu spomína fakty. Zazneli mnohé tvrdenia o užitočnosti a potrebnosti týchto údajov pre boj proti terorizmu. A tieto tvrdenia sú tiež nepodložené, ale napriek tomu mám otázku. Bude vaša vláda alebo vaša skupina podporovať vyšetrovanie zo strany kybernetickej jednotky Europolu? Ani vy nie ste expert, ani ja nie som expert. My sme neboli nikdy vnútri SWIFTu. Mali by sme to teda asi nechať na skutočných IT e- expertov, aby prešetrili vec e, na mieste, či došlo k nedovolenému prístupu. Podporíte ten návrh? Ja nechápem, prečo sa nemecká vláda nezaujíma o to, čo sa tam stalo. Nechápem vlastne otázku z tohto dôvodu. Okrem toho ešte chcem povedať, že my sme sa obrátili na SWIFT, e, spýtali sme sa ich, ako to je Pýtali sme sa na ich know-how a oni povedali, že oni by boli schopní stopy takejto činnosti rozpoznať, ale nerozpoznali ju. Čiže môžem zodpovedne povedať, zatiaľ nemáme žiadne dôkazy. Takže ak nechceme postupovať protiprávne, z toho teda podozrievame e, USA, ak nechceme my postupovať protiprávne, tak sa musíme e, držať e, tých, tých faktov, či je porušovaná uh, zmluva alebo nie. Ďakujem teraz pani, pán kolega Moraes. Concern. Kolegyňa Sipel povedala aj toho, čo sa obáva moja politická skupina, najskôr vyšetrovanie. O tom hovoril aj predrečník pán Foss. Ja som hovoril o e, jednotke pre kybernetickú kriminalitu Europolu. Teraz sa hovorí, že sa tie porušenia nemôžu vyšetrovať. Ak to tak je, tak by rada mohla pripustiť, aby aspoň jedna členská krajina žiadala o takéto vyšetranie. A tu je problém, pán Kirkop hovoril o širších existenčných otázkach, či budeme vôbec e, prešetrovať e, to, čo zverejnil Snowden neviem, či naozaj môžeme prešetriť, čo sa deje e, a tá dohoda SWIFT je veľmi cenná. Ja nesúhlasím s tým, čo povedal pán Foss, aj keď zdá sa, že ma nepočúva. Dúfam, že budem mať o minútu viac, aspoň o 15 sekúnd. Takže ide o to, že nevieme, čo presne sa deje, pretože to vypovedanie nie je pod e, slubom. E, ide iba o dôveru e, v informácie, ktoré sú nám poskytnuté. My nemáme ako parlament alebo poslanci právomoc zrušiť túto dohodu, keď tak môže to urobiť iba rada. Pani Intfeld má pravdu my môžeme e, neposkytnúť náš súhlas pri budúcich medzinárodných, medzinárodných dohodách. To je jediné, čo môžeme spraviť a to vyplýva z tejto situácie. Takže nechcem zachádzať do väčších podrobností. SWIFT to je veľmi dôležitá dohoda pre nás, aj pre našu skupinu. My sme za to bojovali v tomto parlamente, berieme to vážne, be, e, uvedomujeme si bezpečnostné dopady a preto chceme čo najpodrobnejšie vyšetrenie, pozrieme sa na to zblízka a potom to vyhodnotíme a príjmeme politické rozhodnutie, aspoň o dočasnom prerušení a mm, opätovnom prerokovaní. Bude to, keď tak seriózne e, rozhodnutie z našej strany, politické rozhodnutie z našej strany. Ďakujem pekne, pán Moraes. Teraz e, pán Mejer. Ďakujem pekne, pani predsednička. mohli by sme e, minimálne e, pozastaviť dohodu a to závisí od požiadaviek Európanov v oblasti zvrchovanosti a obrany ľudských práv v EÚ. Kam až sme ochotní zájsť s cieľom tieto práva ochraniť? Možno, že niektorí nechcú vedieť, čo sa stalo. Niektorí hovoria, že to sú americké úrady, ktorí ktoré sú zodpovedné za e, najväčšiu špionáž od druhej svetovej vojny. Ak to niekto ignoruje, tak je to ich problém, ale dôkazov je dosť. V Európe e, sa uskutočnila takáto špionáž, ale aj v Južnej Amerike. Ja by som chcel hovoriť aj o iných vládach, napríklad o brazílskej. E, ako náhle sa prezidentka Dilma Rousseff dozvedela na základe rovnakých dôkazov ako my, že boli predmetom špionáže, tak žiadala od e, Baracka Obamu e, napravenie situácia. To by mala žiadať aj EÚ, obrátiť sa na tých najvyšších politikov, aj na prezidenta Obamu. Ide o trestný čin e, v členských štátoch EÚ, ak niekto niekoho špehuje, tak je zločinec. Ďakujem pekne. Teraz pán Ehrenhauser. Ďakujem pekne. Nemôžeme zabúdať na to, ako táto dohoda vznikla. Američania pred pár rokmi nezákonne e, bankové údaje SWIFT vlastne e, ukradli z Európy. EÚ to nejako nepostihla, skôr odmenila tým, že sa to potom dodatočne legalizovalo. Čiže odpoveď na to, či môžeme dohodu pozastaviť, to pre mňa e, je zbytočná otázka. Samozrejme, že to treba spraviť. A mali by sme rovno tú dohodu vypovedať a taktiež mi tu chýba úprimnosť. Mali by sme byť úprimní a skonštatovať, že pozastavenie dohody a e, prosím vyšetrovaní, vyšetrovacieho výboru alebo tým, že navrhneme pána Snowdena na Sacharovú cenu, to situáciu nerieši. Problém je v tom, že e, ľudia sú objektami E, dátovými objektami tie e, môžu využívať e, bezpečnostné služby. Tým človek prichádza o dôstojnosť, o svoje základné práva a o štátu ako právny subjekt. Je tu strach a taktiež je jasné, že potrebujeme jasnú víziu víziu veľkú ako mesiac, takú víziu, ktorá by stačila na objavenie Ameriky. Ide o zodpovedanie hlavných otázok, napríklad správa internetu, inf- internetových infraštruktúr, internetovej ekonomiky a taktiež eh, rešpektovanie ochrany údajov pri vyšetrovaniach. A NSA sa E, vála od smiechu po zemi, keď počúva našu diskusiu. Ďakujem pekne. Teraz e, pán Vandenkamp. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade, aj keď to nie je zvykom, dovolte, aby som zablahoželal pani komisárke k tomu, že e, má kontrolu v tejto veci. Ona sa obratila na Američanov a myslím si, že pani Malmström zblízka situáciu sleduje. Som mm, dobre oboznámený s minulosťou TFTP. Viem, že Holandiania sú znepokojení tým, čo sa stalo a tým, čo sa deje. a naše kontakty z NSA to nejako neulahčujú. neulahčujú. Treba sa pozrieť na rozsah e, dohody a treba tam zahrnúť všetko, čo by ma pomohlo e, zakročiť proti terorizmu, ale je tu aj ekonomický e, uhol pohľadu Ja si myslím, že by to malo byť e, predmetom pozornosti. Hovoríme o odhalovaní, o e, vysledovaní a podobných veciach a potrebujeme rešpektovať niektoré práva, hlavne súkromie a musíme naďalej e, bojovať proti takýmto formám finančného terorizmu. Máme však aj E, ekonomické záväzky z oči zvyšku sveta a to treba taktiež rešpektovať. Ďakujem. No a ďalší dostal slovo López Aguilar. Ďakujem, predsednička. No, nezávisle od toho, čo, za čo kto hlasoval v rámci dohody TFTP, no, je tu niečo, čo tu neustále objavuje, a to tiež, že sa musíme držať faktov a a keď sa parlament snaží o preverenie faktov, to zodpovedá aj legitímnym obavám, e, ktoré obyvateľia majú. že jednoducho je to tak, že tie fakty nemáme, pretože nedokážeme získať. No a jediné, čo je isté, je, že NSA nikdy nepotvrdila, že majú tieto údaje. No a táto vec samotná už je niečo, čo by sa dalo vykladať ako porušenie dohody. A to je veľmi závažné, pretože zriadený vyšetrovací výbor, ktorý patrí pod výbor LIBE, no a bola tu možnosť Hm, vyšetriť tieto tvrdenia. Bohužiaľ, nedostali sme tu možnosť, a dokonca ani SWIFT nám to nepovolil. Nedokázali nám úplne jasne povedať, že ich informačné systémy, kontrolné a bezpečnostné systémy sa nestali obeťou počítačového útoku. Už to samotné je skutočne závažné a preto si treba klasť otázky, či komisia vychádza z toho, by konala kvôli tomuto očividnému porušeniu dohody. Čiže keď vidíme, že nepopierajú celkom jasne, že použili údaje SWIFTu nejakým spôsobom, tak ako sa to, to nie je povolené v rámci TFTP. Nemyslíte, že by sme mali prerušiť a platnosť dohody? Ďakujem sa, sa Wagner. Ďakujem pekne, predsednička. Nož v tejto diskusii sa prejavilo logický nepokoj. Sú to správy o informačných programoch USA a obrovské porušenia základných práv. Myslím, že treba mať informácie, aby sme mali jasnú situáciu. Treba prijať všetky opatrenia, ktoré sú primerané, aby zachránili základné práva európskych občanov. V prvom rade táto udalosť si vyžaduje e, veľkú reformu ochrany osobných údajov. No už e, v celej Európe to treba zaviesť. No, aby sme mali ochranu osobných údajov a aby boli zabezpečené práva na ochranu osobných údajov. Nož treba brániť slobodu e, v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz pán Weidenholce, ďakujem predsednička. Ja to diskusiu trochu zdhrniem. Swift dovoluje Mm, dovoluje USA prístup Parlament hart erkämpften k osobným údajom, avšak len pri splnení podmienok, a veľmi prísnych podmienok v Európskej únie. A to je dozor nad transakciami, tak ako je on pravdepodobne teda o dozore alebo dohľade nad transakciami pekných služieb sa pritom nehovorí. EÚ e v tejto súvislosti musí chrániť občanov, ide tu o viac ako len o písanie listov, ide o preverenie údajov, pokiaľ to nebude úplne jasné, že ochrana e, súkromia je zaistená, zaistená podľa môjho názoru, by sme Spojeným štátom nemali ďalej postupovať žiadne údaje Program SWIFT treba tým pádom prerušiť európske občianske práva. Nemôžu, nemôžeme obetovať. Treba objasniť všetky všetky procesy nemôžeme sa tváriť, ako by sa nič nestalo. To by totiž znamenalo súhlas s doterajším postupom a povolenie nejakých porušení štandardov, bezpečnostných štandardov v EU. To nie je v našom záujme a je na čase vyslať jasné signály, ktoré pochopia aj na druhej strane Atlantiku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k Catch the Eye a slovo dostáva ako prvý kolega Koferáty. Ďakujem pekne, predsedníčka. Vážená pani komisárka, ja myslím, že v takejto citlivej záležitosti by bolo možné a múdrejšie dobre hovoriť o zásadných argumentoch. Je tu prípad možné špionáže. Najskôr treba vyšetriť, že to tak naozaj je. Ak tieto veľké problémy skutočne existujú. No a medzičasom treba, aby platil princíp opatrnosti. No, keď po vyšetreniach eh, sa ukáže takéto závery a preukáže sa, že boli porušené práva, tak treba ho, hovoriť o tom, či od tejto dohody odstúpime. Ale ja nevidím žiadnu alternatívu k tomuto prístupu. Eh, prešetrenie, preverenie a potom následné kroky. Ďakujem pekne. Teraz Engstrom. Thank you, Madam Speaker. Madam... Ďakujem, pani predsedajúca. Svet bol šokovaný tými odhaleniami zo spisu Snowden. NSA robia priemyselnú špionáž v Brazílii, ale aj politickú špionáž proti e, politickým lídrom a je to zacielené aj na bežných občanov Európy. Ak toto nie je e, dosť na to, aby komisárka pozastavila dohodu, tak potom sa pýtam, čo sa ešte má stať. Mr. Engström, kolik Paska. Pán e, kolega pán Engström, pán Paška. Predstavujúca, vážená pani komisárka, súhlasím s kolegami

Máme tu extrémizmus a musíme sa pozerať nielen na to, čo sa deje v Európe, ale aj na druhej strane Atlantiku. Tam už niekoľko rokov funguje systém Gestapa, ktorý e, vykonáva špionáž proti občanom. Toto je voľba americkej vlády, ktorá bola demokraticky zvolená, ale keď e, obracajú tento svoj systém e, voči európskym občanom, tak to už nie je akceptovateľné. Ja som eh, vyrástol v totalitnom štáte, kde teda nebola takmer kriminalita, ale eh, veľa eh, namiesto toho veľa špionáže a ja môžem povedať, že ja nepotrebujem bezpečnosť, ale ja chcem slobodu. Ďakujem a teraz pani Malmström. TFTP je medzinárodná dohoda, ktorú sme vyrokovali. Niektorým z vás sa nepačila a hlasovali ste proti tejto dohode. To je v poriadku. Niektorí z vás eh, hlasovali za, ale veľmi zdráhavo. Ale parlament aj tak odhlasoval túto dohodu veľkou väčšinou a my sme tam dali veľmi jasné ustanovenia o rozsahu, o ochrane údajov a o rôznych prí prístupových pravidlách a tak ďalej. My sme takisto e, skúmali dodatočne túto dohodu, skúmali sme, či je dodržiavaná, predkladali sme to aj vám a máme aj správu o užitočnosti tohto systému. Tá už je e, hotová, ale teraz ešte diskutujeme o týchto obvineniach, takže tá správa ešte nebola predložená. No ale tá správa obsahuje jasné dôkazy o tom, že dohoda pomohla USA aj EÚ lepšie sledovať ter- financovanie terorizmu a takisto veľmi pomohla niektorým vyšetrovaniam. Aj keď sa vám nepáči táto dohoda, musíte súhlasiť s tým, že nemôžeme pozostaviť dohodu na základe obvinení z médií. Tie obvinenia v médiách sú síce e, veľmi závažné, ale nestačia na pozastavenie. Ale napriek tomu my e, vedieme vyšetrovania, rokujeme s americkou e, vládou a v pondelok sme sa s pánom Kohenom veľmi podrobne rozprávali, vedieme dlhé telefonáty a tak ďalej. A zastupcovia výboru LIBE pôjdu aj osobne do Washingtonu a budú mať možnosť klásť otázky Pán Cohen nám dokázal, že dohoda nebola porušená, pretože NSA nemali priamy prístup k databáze SWIFTu v Európe. Ja som požiadala, aby to potvrdili písomne. Hovorili sme takisto aj o druhom formáte SWIFT, pretože, ako viete, existujú aj iné formáty dohody SWIFT, ktoré používajú finančné inštitúcie na celom svete. Je to v preambule našej dohody. Ale tieto iné formáty nie sú pokryté našou dohodou. Je to napríklad formát SWIFT, ktorý pochádza z tretieho štátu, ktorý je zapojený do iného vyšetrovania a obracajú sa na NSA napríklad za účelmi nove, bežného policajného vyšetrovania. Toto nie je porušenie dohody. Ja sa snažím pochopiť e, veľmi dobre, ako tieto mechanizmy fungujú, aby som e, vedela, či nie sú v konflikte s dohodou TFTP. Pýtala som sa aj na tú príručku, ktorú ste niektorí z vás spomínali a hovorilo sa o nej v médiách. A odpoveď zástupca ministra Cohen hovoril o tom, že členovia NSA majú školenia o tom, ako funguje SWIFT, aké e, formáty majú správy SWIFT, ale mm pracovníci NSA nie sú školení na to, aby mohli mať prístup nelegálne k databáze TFTP alebo na to, aby mohli sledovať e, tie finančné informácie. O tomto ma uistil. Takže toto sú informácie, ktoré sme doteraz dostali, dostali sme ich a dostaneme ich aj písomne. No a potom máme tu širšiu prácu e, vo vyšetrovacom výbore, v pracovných skupinách, na Európskej komisii, na DG Home, na DG Justice, Litovské predsedníctvo má pracovnú skupinu pre ochranu údajov, pretože všetkých nás znepokojila špionážna činnosť zo strany NSA. My to berieme veľmi vážne, takže vedieme diskusie a dúfame, že výsledkom budú konkrétne návrhy, ako zlepšiť ochranu údajov o európskych občanoch. A takisto sledujeme to, čo povedal pán Obama aj on priznal, že toto už zašlo príliš ďaleko a chce, aby kongres reguloval jasnejšie, čo môže a čo nemôže robiť NSA. V tejto fáze naše kontakty s americkou vládou ehm, neodhalili e, žiadne informácie o porušení dohody SWIFT, čiže ja nenavrhujem pozastavenie dohody SWIFT e, v tejto časovej fáze. Vážení kolegovia, končíme teraz túto diskusiu nie je možné použiť modrú, modrú kartu pani Intveld. O uznesení sa bude e, hlasovať na ďalšej